Like try... Rada by som začala teraz s vysvetľovaním hlasovania správe pána Bögeho. Pani Over je prvá, ktorá by sa chcela vyjadriť. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Je trošku ťažké teraz hovoriť, ale nástroj flexibility a uplatňovanie tohto nástroja rozhodnutie, ktoré sme spravili v tejto veci, svedčí o tom, aká bola úspešná medziinstitucionálna spolupráca. Svedčí to aj o tom, že inštitúcie mm, považujú za nutné financovať tento program. Pozitívnym je aj to, že sa nám podarilo nájsť eh, chýbajúce časti pre energetické projekty a takisto sa tým potvrdzuje to, že v rozpočte máme takéto eh, prostriedky, takže som hlasovala za toto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia správa je k druhej správe pána Begeho o Európskom pláne hospodárskej obnovy. Pani Eve takisto e, sa prihlasila e, k tomu, že by rada vysvetlila svoje hlasovanie. Ďakujem. Podporila som aj túto správu, pretože výsledok zmierovacieho výboru bol taký, viete, že tento proces bol dosť zložitý, ale konečný výsledok bol pozitívny a teda bol prijatý plán obnovy Európskej únie Počas hlasovania o rozpočte sme sa rozhodli vyčleniť 2,4 miliardy eur na tieto účely, takže aj túto správu som podporila. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz prechádzame na správu pánov Šurian a Manka a prvá osoba, ktorá sa chce vyjadriť, je pán Davis. Pán Griffin z Národnej strany, britskej strany, hovoril, že som hlasoval na základe komerčných záujmov. Ja by som chcel jasne povedať, že som hrdý toho, že obhajujem nízkouhlíkové technológie v boji proti techno- e, e, zmenám. Nikdy som nežiadal ani haliať za to, čo robím. Robím to preto, lebo som o tom presvedčený. A vždy, keď som hlasoval, tak to bolo prehlasované, že to v nejakom záujme niekoho iného. A stále ma tu kritizujú za veterné elektrárne. V mene transparentnosti, pani predsedníčka, predsednička. Ja som vždycky stál za svojim politickým životom a skôr ako pán Griffin sa snaží pokaziť reputáciu niekoho tu prítomného, snažil by som sa vysvetliť, prečo Hili eh, hm, dva razy sa pokúšali zrušiť toto hlasovanie. Účtovníci povedali, že účty nie sú objektívnym prejavom situácie strany. Mnohí sú, e, podozrievajú, že e, využívajú členovia tejto strany finančné prostriedky strany na súkromné účely a e, tak si vypracovali taký, také účtové výkazy, ktoré im schválili svoji vlastní auditory. Ďakujem pekne, pán Fox. Vážená Pani, eh, eh, ak teda budem zle eh, citovať Johna Dunninga, anglického poslanca z 18. storočia, rozpočet EÚ e sa zvýšil, zvyšuje sa, mal by sa znížiť. Ja si myslím, že uznesenie o rozpočte porušuje zásadu o určitom percente vnútroštátneho rozpočtu. Myslím si, že to je zásadu zásada, ktorú by sme nemali porušovať. My by sme mali opatrne zaobchádzať a narábať s peniazmi daňových poplatníkov. Ďalší sa hlási pán Kamal. Ďakujem pani predsednička. Je úplne e, vynikajúce, že e, táto vec bola vložená do vašich schopných rúk. Ďakujem vám za túto príležitosť. E, chcel by som ako predrečníci takisto hlasovať proti e, rozpočtu. Hlasoval som proti rozpočtu rozpočtu, pretože často hovoríme o európskych spoločných hodnotách, solidarite a podpore občanov, ale v čase, keď sa ľudia boria s dôsledkami ekonomickej situácie, prichádzajú o prácu alebo znižuje sa im pláca. Myslím si, že je e, skutočne pohoršujúce, že my hlasujeme o zvýšení rozpočtu bez toho, že by sme prihliadli na ekonomickú situáciu. Potrebujeme zdravé financovanie a potrebujeme potrebujeme počúvať hlasy našich voličov a musíme opatrne narábať s peniazmi daňových poplatníkov, pretože je potrebné, aby sme pomáhali občanom vo všetkých krajinách EÚ a to je dôvod, pre ktorý som hlasovala proti rozpočtu a chcem všetkým zaželať veselé Vianoce a šťastlivý nový rok. Ďakujem. Teraz prechádzame k správe o Bielorusku. E, pani Adrkajne, prosím. E, ďakujem pani predsedajúca. Ja som hlasovala za uznesenie, pretože Bielorusko prejavilo e, e, e, nedostatočnú mieru zaangažovanosti e, na Európskej únii aj napriek e, svojej retorike. V poslednom čase opozícia informovala, že e, prezident má v úmysle podpísať právny akt obmedzujúci prístup k internetu. Chceme, aby Bielorusko bolo bližšie k Európe, ale v prvom rade je potrebné zvýšiť zaangažovanosť s bieloruským ľuďom, ale je potrebné, aby sa tak urobilo aj vo vzťahu k orgánom, aby sa uľahčilo cestovanie. 60 eur za šengenské vízum je pre väčšinu Bielorusov príliš veľa. Zároveň cena pre ruských občanov je dvakrát nižšia. EU by neutrpela, keby občania Bieloruska platili len za náklady na víza, ktoré neprevyšujú 5 eur. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Bola by som veľmi rada, keby pán Brok a pán Saurs vo otázky e, si láskavo svoje diskusie preniesli na, do iných priestorov. Môžete prosím pokračovať diskusii mimo tejto snemovne? Prosím vás, aby ste si svoju diskusiu preniesli na, do iných priestorov. Von. Brock, Pán Brok, mohli by ste láskavo opustiť e, túto sálu a pokračovať v diskusii vonku? Pán eh, preda pokiaľ by ste chceli podať vysvetlenie k hlasovaniu o Bielorusku, môžete tak urobiť eh, teraz. Je to to, čo chcete urobiť? Pokiaľ ide o hlasovanie k prvému návrhu pána Šulca, tak ja som nevedel nič o tomto návrhu, ale chcem povedať, ako som ja hlasoval k prvému návrhu pána Šulca. Ospravedlňujem sa, nie je to možné. Viete, ako sa pripravoval zoznam k uzneseniu o Demokratickej republike Konga a teraz tam, toto riešime, to máme na zozname a odozdám slovo pani Kleiner. Ďakujem pani predsednička. Bola som za toto uznesenie, pretože situácia v Kongu je strašná 10 tisíce ľudí podliehajú zabitiu. v Každý mesiac zabíjajú ich rôzne ozbrojené skupiny. Konská armáda je veľmi často rodiskom práve týchto zločinov, keďže používajú neobmedzenú silu a občania civili sú zvyčajne obeťou takéhoto násilia. Situácia žien je otrasná. Veľkým problémom je sexuálne násilie Takmer znásilňovania sú e, súčasťou arzenálu takmer všetkých účastníkov bojov. Európska vojenská zaangažovanosť v Kongu pri, spela k zmierneniu situácie, tak ako tomu bolo aj v Ruande. Európska policajná misia je mimoriadne dôležitá, keďže hlavným problémom Konga je beztrestnosť a nedostatok trestného stíhania. Aby sme však dosiahli významný pokrok, potrebujeme väčšiu zaangažovanosť medzinárodného spoločenstva a preto treba konať viac, treba pri, prijať viac krokov, treba pridať prostriedky prostredníctvom OSN. A teraz pán DV, prosím. Rečník si zabudol zapnúť. Vy, pani kolegovia, odchádzame na vianočné prázdniny a budeme oslavovať toto obdobie sviatkov, ale musíme si uvedomiť aj to, že v <laughs> Demokratickej republike Kongo je mnoho ľudí, ktorí počas tohto obdobia sviatkov zahynie. Takmer 5 milión ľudí sa už stalo obeťami násilia od roku 99 a predpokladá sa, že 45 tisíc čo je vlastne veľkosť malého anglického mesta, že každý mesiac príde o život týchto 45 tisíc ľudí. Keď my budeme oslavovať Vianoce, mali by sme na to myslieť a klásiť tú otázku, že či ľudia v Demokratickej republike Kongo a my ešte stále žijeme na tej istej planete. 20 alebo viac rokov sa OSN pokúša ukľudniť túto situáciu, dosiahnuť určitú stabilitu, ale majú len 20 tisíc vojakov. Ako pre Boha môžu udržať mier, keď majú len 20 tisíc vojakov? My potrebujeme pomôcť OSN, aby mohli konať účinne a aby pomohli nevinným a aby e, potrestali tých, ktorí sú chránení beztrestnosťou, ktorí znásilňujú, vraždia a ničia deti. A musíme o tom rokovať teraz vážne. Toto bol posledný rečník na mojom zozname a ak ešte niekto by chcel vysvetliť svoje hlasovanie, mal by to oznámiť službám dopredu. Pán Bozetel, vidím, že vy ešte chcete niečo povedať. Pani predsednička, požiadal som o vysvetlenie hlasovania k uzneseniu k prístupu dokumentov po e, prijatí Lisabonskej zmluvy ale zdá sa, že toto ste nejako nedostali. Mne povedali, že to bola veľmi e, nezvyčajná situácia v systéme, ale vy ste naozaj požiadali o vysvetlenie hlasovania. Takže ďakujem, pani predsednička. V mene EPP chcem povedať, že my sme hlasovali proti uzneseniu. Nie preto, že by to nepodporovalo transparentnosť alebo prístup k dokumentom podľa novej zmluvy, ale preto, že my sme podali vlastný návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo. Je to návrh uznesenia, ktorý podľa nás predstavoval vyváženejší prístup k tejto veľmi delikátnej otázke. Pani predsednička, musíme byť opatrní, keď hovoríme o otázke prístupu k dokumentácii, k dokumentom a transparentnosti. Nesmieme to prehnať, nesmieme vystavovať, zverejňovať dokumentáciu a E, procesy do takej miery, ktorá by znemožnila fungovanie systému. Ak my by sme mali zverejnovať tajne, tajné rokovania úplne, tak potom by sme mohli skončiť tým, že vlastne ohrozíme samotné rokovania a systém, e, na ktorom e, fungujeme. Ďakujem a týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov a odročujem naše rokovanie do 3. hodiny. Ďakujem.